We're going to start our afternoon session. Kolegyne, kolegovia, začali by sme s popoludnejšou schôdzou. OK, Miss Azekamp, we're going to start. Kolegovia, utište sa, Alebo začíname. Dobrý deň, zo pár oznámení na úvod, ale ešte predtým formálne prijatie programu. Má niekto prosím nejaké námietky? Dobre, Takže oznámenia, tlmočenie k dispozícii do 22 jazykov. Schôdza sa tiež vysiela elektronicky. A pokiaľ ide o korigenda k zdravotníckým pomôckam a k in vitro diagnostike. E, to je už e, druhá várka e, týchto korigent. Toto bolo postúpené výboru ENVY, keďže my sme gestorským výborom a korigenda sú k dispozícii poslancom vo všetkých jazykoch. Máte ich vo svojich e, zložkách. E, budú teda tieto korigenta schválené, kým do dnes večera do 20. E, nepožiada nejaká politická skupina alebo minimálne štyria poslanci o hlasovanie. Avšak skupina SND už požiadala o takéto hlasovanie a toto hlasovanie prebehne zajtra, týka sa teda oboch spomínaných korigent. No a potom na decembrovom pléne budú tieto korigenda oznámené na záverečné politické schválenie e, podľa stanoveného postupu. Mimoriadná schôdza mýty, e, pardon, <laughs> mimoriadná schôdza NB sa uskutoční v pondelok 16. decembra v Štrasburgu Ide o témy Európske životné prostredie, stav a vyhliadky 2020. Je to diskusia eh, s eh, výkonným riaditeľom eh, Európskej agentúry pre životné prostredie. A potom podpredseda komisie Timmermans príde s, prvým oznáme, s prvou prezentáciou oznámenia o Európskom, Európskej zelenej dohode Green Deal. Takže máme to takmer na 100% potvrdené A ak 11. teda decembra táto, toto oznámenie o Um, zelenej dohode bude komisiou vydané, tak potom 16. príde uh, podpredseda komisie nám tento dokument predstaviť, takže buďte prosím pripravení na túto mimoriadnú schôdzu. A uh, taká pripomienka, verejné vypočutie o reforme SPP a populácii vlka v EÚ. My teda spolu organizujeme dva uh, verejné vypočutia. Jedno bude od 15.30 do 18.30 v stredu. Je to v spolupráci s výborom AGRI. Téma reforma SPP SPP, miestnosť 6 a potom vo štvrtok 10.30 až 13.00 v spolupráci s PETI kde ide teda o tú populáciu vlka. E, je to v miestnosti 3050. E, a teraz by som dal slovo Petrovi Lízemu, ktorý má pre nás jednu smutnú správu. Áno, ďakujem pekne, pán predseda budem hovoriť po nemecky, takže poprosím kolegov, aby sme hodili sluchadla. Kolegyne, kolegovia už e, o tom v časti vedia. Bohužiaľ, došlo k tragickému úmrtiu e, pred minulý víkend. Niekdejší kolega Francis Gambus, ktorý tu mnoho rokov pôsobil vo výbore Envy, veľmi kompetentný, úsilovný, sympatický kolega, predtým bol asistentom, predtým, než bol poslancom, potom znova sa stal asistentom a teda pred uh, viac než týždňom bohužiaľ uh, zomrel a teda chcel by som si ho teraz krátko pripomenúť a poprosil by som kolegyne, kolegov o kratučku minútu ticha na jeho pamiatku. Thank you. Ďakujem. A pokračujeme ďalším bodom programu. Oznámenie predsedu súvisiace s odporúčaniami koordinátorov. Už je to v obehu. Ak sa žiadne námietky neobjavia, bude tento dokument schválený. A myslím, že námietky nie sú, takže pokračujeme ďalším bodom programu. Ide o prebiehajúce mm, medzištálne mm, rokovania, teda prebiehajúce trialógy. Začal by som trialógom o taxonomii. Od minulého zasadnutia výboru prebehli tri trialógy 6., 20. a 27. novembra v Štrasburgu. Ja som im všetkým predsedal, všetky body, ktoré boli na programe, sa aj podarilo pokryť. Nebudem sa púšťať samozrejme do všetkých detajlov, ale pokryli sme rozsah pôsobnosti, definície, kritéria udržateľných e, aktivít, využívanie týchto kritérií, e, správovanie, revízna klauzula, technické e, usmernenia a tak ďalej. Takže to všetko sa nám podarilo prebrať. Takže potenciálne Záverečný trial by mohol prebehnúť už zajtra. E, zajtra večer teda a možno bude už posledný. Ešte viete, že spolu s ekonom vedieme tieto trialógy. A teraz z kvalita vody a minimálne požiadavky na používanie vody. Pokiaľ ide o kvalitu vody, e, pre e, spotrebu, ľudskú spotrebu, tam tretí trialóg prebehol 19. novembra. Mm, parlament a rada dosiahli pomalý pokrok rokovania, pretože sme sa dohodli iba na um, tej oblasti prístupu založeného na rizikách ehm, potom prístup k informáciám, materiály v kontakte s vodou ehm, a tak ďalej. Tam sme dosiahli určitý pokrok v debatách, napríklad olovo, endokrínne disruptory, mikroplasty. Viacero politických tém, ako napríklad endokrínne disruptory, mikroplasty, ehm, olovo, implementačné a delegované akty ešte ostávajú otvorené. Takže ak e, v pozícii rady nedôjde k e, zásadným zmenám, je dosť nepravdepodobné, že vyrokovania boli uzavrené v trialogu počas tohto týždňa Takže pôvodne sme mysleli, že tento trialog bude už posledný, ale momentálne to tak nevyzerá. Druhý trialog týkajúci sa vodou, to sú minimálne požiadavky pre opätovné používanie vody. Tento prebehol 12. novembra. Parlament a rada hĺbkovo prediskutovali viac špecifických otázok a dosiahla sa predbežná dohoda o spolupráci medzi členskými štátmi Taktiež, e, pokiaľ ide o účel e, a rozsah, e, tam sú tiež značné pokroky. Ďalšie skúsie sú však potrebné, pokiaľ ide o operátorov zariadení, kontrolu súladu a tak ďalej. E, taktiež pokiaľ ide o riadenie rizika, pokiaľ ide o povinnosti týkajúce sa e, získavania povolení prístupu k e, spravodlivosti a tiež možnosti členských štátov zakázať hospodárske aktivity týkajúce sa opätovného použitia vody. Dnes večer bude tretí trialog na túto tému. Chce niekto vystúpiť k týmto bodom? Nie. Takže bod číslo 5. A už tu e, vítam pána Hansena, ktorý je výkonným riaditeľom ECHI. Je to taká výročná aktivita. E, boli sme tu, boli ste tu ťažké pred dvomi či tromi týždňami, ale vždy vás radi vidíme. E, Máte teda dispozícii 10 eh, minút, aby ste odprezentovali vašu prácu, vaše priority, priority a potom uh, dostanú priestor na vyjadrenie aj poslanci. Takže nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda, poslanky, neposlanci, uh, eh, iní účastníci. Som naozaj veľmi rád, že tu môžem byť zase. Pred dvomi týždňami tu boli aj s inými agentúrami, odprezentovali sme sa a teda agentúra spadajú pod váš výbor a teraz som tu sám v rámci nášho výročného dialógu a môžem vám teda predstaviť výsledky eh, minuloročnej práce ECHA a povedať vám, ako to vidíme do budúcnosti. Naposledy, pred rokom, ten hlavný odkaz, ktorý som si domov odniesol, bol ten, že tento výbor, samozrejme v inej konštelácii, mal podstatné obavy v súvislosti s pokrokom v oblasti compliance check. Je to teda mm, termín eh, z REACHu. Eh, je to vec, ktorú často pretriasala aj tlač, e, vychádzajúc z rôznych správ, e, podľa ktorých, e, odborných správ, podľa ktorých mnohé údaje v rámci REACH nie sú v súlade s kritériami súladu a ja som teda povedal, že sa pokúsime tie kritéria kontroly zhody vylepšiť, vylepšiť ich využívanie, teda úplne konkrétny e, cieľ, 100% e, e, sa možno nedosiahol, ale dúfam, že tie výsledky vyhodnotíte ako jasný pokrok v porovnaní s minulosťou. A, a potom tu bolo ešte uznesenie proti rozhodnutiu komisie o po, o udelení povolenia a znova sa tam odkazovalo na prácu, ktorú vykonáva ECHA a toto uznesenie um, nadvezovalo na uznesenia už z, z minulosti. plne v súlade aj e, s rozsudkom súdu z jary tohto roka, ktorý sa venoval rovnakým faktorom, takže aj k tomuto by som sa chcela vyjadriť, e, čo sme v tejto súvislosti vykonali. Začal by som stratégiou. Naša e, správna rada koncom 2018, teda mm, takmer bezprostredne po našom takzvanom dialogu plán na roky 2019 až 2023, e, strategický plán, ktorý obsahuje tri strategické priority. Aby som to zhrnul, prvá z nich e, identifikovať látky, ktoré sú spojené s tými obavami a rýchlo konať. Druhý strategický plán to je podpora e, priemyslu pri získavaní informácií, ktoré k dispozícii máme my ako ECHA alebo e, registranti vo svojich firmách v celom tom vodickom reťazci. Takže aby každý, kto prichádza do kontaktu s určitou látkou, mal informácie potrebné pre ochranu svojho zdravia a tiež aj e, pokiaľ ide o ochranu životného prostredia a ochranu spotrebiteľov. A tretia priorita to je to, že my ako agentúra sa snažíme našu prácu lepšie e, zintegrovať s inými legislatívnymi aktami v súvislosti s eh, chemickými látkami, ktoré teda implementujeme my ale iné agentúry, mm, sú s medzenou agendou a tak ďalej. Tak čo sme pri tých všetkých troch prioritách eh, dosiahli? Eh, Budem sa venovať hlavne tej prvej priorite. Obzriem sa trošku eh, do minulosti, ako to vyzerá v tom dovateľskom reťazci. Potom druhá priorita, tam sa tiež tomu trošku povenujem. A potom tretia priorita, tam to bolo trošku problematickejšie a chcel by som sa venovať hlavne vyhliadkám, pretože pokiaľ ide o usmerenia predsedničky Ursuly von der Leyen, tam vidím veľký potenciál v súvislosti s agendou nulových, nulového znečisťovania a zelenou dohodou. E, myslím, že e, prácu na tomto poli ako agentúra budeme vedieť celkom dobre podporiť. Prvá vec, e, zhoda, e, ten cieľ, ktorý sme mali na 2018, to bolo 2200 kontrol zhody a e, môžem povedať, že sa blížime k 300 mm, respektíve dokonca prekročíme 300, čiže sme takmer 50 prekročili stanovený cieľ. 283 kontrol zhody sme uzavreli, týka sa 283 troch látok, 2218 e, registrácií, čiže je to navýšenie o takmer 50 porovnaní s pred obdobím a ja si myslím, že toto je dosť značné navýšenie, a tak ako som vám ho minulý rok aj slúbil. K povolovaniu my sme tam urobili dosť značné zmeny pri príprave našich stanovísk, teda akú majú štruktúru, aké informácie dávame komisie, aby sme e, dostali ozneseniam z vašej strany ako aj spomínanému rozsudku súdu. E, naozaj sa nechcem púšťať do detajlov, iba že by ste mali otázky. Snaď poviem len toľko, že e, sme sa zosúladili s vašimi požiadavkami a s požiadavkami súdu. A rád by som spomenul že sa to deje paralelne e, s dosť veľkým počtom žiadostí o povolenie. 120 žiadostí na povolenie e, momentálne je v procese nášho systému v porovnaní s 22 počas celého roku 2018. Teda minule som vás informoval takto, čiže uh, Eh, čiže je tam 5-násobné navýšenie počtu žiadostí o povolenie v porovnaní s predobdobím. Eh, takže museli sme eh, zrýšiť, zrýchliť našu prácu, navýšiť personál a aj zmeniť našu, naše fungovanie, náš štýl práce. Pracujeme naozaj veľmi intenzívne. Máme viacero návrhov na obmedzenie, ktoré e, sa momentálne e, v agentúre riešia, zo pár mien čísel. Momentálne v ECHE e chystáme 4 na žiadosť komisie, 9 obmedzení, ktoré sa v jednotlivých výboroch prediskutovávajú a 5 obmedzení alebo návrhov, ktoré sme zaslali komisii kde momentálne prebieha rozhodovací proces. Spomeniem zo pár uh, príkladov, uh, napríklad uh, tetovanie a na to použiť atramenty, potom máme mikroplasty, to tiež je momentálne prebiehajúce a tiež E, využívanie e, gumových e, komponentov v, napríklad v športe, čiže napríklad odpadová guma z pneumatik a jej ďalšie využitie. Toto sú všetko komplikované témy, ale veľmi intenzívne na nich pracujeme. A vychádzajúce z tejto práce keďže sme ju aj predvídali, tak sme v agentúre pristúpili k istým zmenám. Došlo k reorganizácii našej práce, aby sme na to boli pripravení, čiže aj na tie kontroly zhody, aj e, pokiaľ o povolovanie, aj pokiaľ o obmedzenia e, s cieľom e, lepšie naberať nové úlohy, čiže zmenili sme našu organizáciu práce. Máme tri také osy, centra kompetencií. Druhá vec, celá agentúra rieši látky mhm. ako isté skupiny, čiže mm, také nejaké zrutínenie látok, nevnímanie látok v izolácii, ale skôr ako súčasť istej skupiny. A e, s tým ruka v ruke e, ide teda uschopnenie príjmať nové úlohy, čo znamená e, teda rýchlejšie preberanie, e, preberanie mhm. úloh, rýchlejšie vybavovanie. E, teraz tým novým úlohám uvediem len zo pár Eh, napríklad centrá týkajúce sa jedovatých látok. Eh, ide o zber údajov a poskytovanie informácií, čiže zber od priemyslu a poskytovanie údajov členským štátom, čiže taká eh, hotline kde príslušné orgány poskytujú informácie o rizikách v súvislosti s e, jedovatými látkami, chemikáliami a tak ďalej. A tiež databáza odpadov, tam to ide podľa harmonogramu, minule sme to trošku načrtli, že ide o kritickú databázu, že ju je potrebné e, spustiť, e, ale už sa k tomu blížime. Spolupracujeme s DG Employment, Eh, ide teda o limitné hodnoty vystavenia na pracovisku. A teraz strategická priorita číslo 2. A týka sa to teda celodovateľského reťazca. My sme sa snažili zefektívne získavanie informácií. Naozaj máme tisícky žiadateľov registráciu kde teda je množstvo informácií o chemických látkach a snažíme sa to lepšie a efektívnejšie postúpiť tým firmám, ktoré tieto látky využívajú. E, týka sa to teda REACH a sme v kontakte s členskými štátmi aj s komisiou, pretože tieto informácie sú veľmi hodnotné a momentálne ich využitie ľuďmi v teréne e, je brzdené legislat direktívou OŠ. E, tieto prekažky je potrebné prekonať, aby e, naozaj sme mohli využiť plný e, prínos, plný potenciál REACH, čiže aby ochrana bezpečnosť pri práci nejakým spôsobom neblokovala celkový, celkový prínos legislatívy REACH. iná legislatíva alebo mm, medzinárodná scéna. Myslím, že takým milníkom tu je spolupráca s EFSA. My podporujeme EFSU pri implementácii nových potravinových e, zákonov. Napríklad ich podporujeme pri príprave IT systémov na zber a zverejňovanie údajov na internete. A e, toto je naozaj veľmi hmatateľná spolupráca medzi nami a EFSO. Teda, aby sme mali identické systémy obe agentúry na tieto účely, čo vytvorí synergiu, ale povedie aj ku konzistentnosti informácií v nich obsiahnutých. A teraz e, do budúcna, čo sa na nás chystá. V prípade ECHA naozaj máme pred sebou veľa úloh, naša aktivita kontrol zhody bola dosť intenzívnená a predpokladáme, že táto úroveň na bližších 7 rokov zostane zachovaná tak, aby sme 27 mohli povedať, že sme posúdili všetky látky, ktoré sa na európskom trhu nachádzajú a stanovili, či je potrebné nejaký riadený rizik alebo nie. V rámci tej spomínanej zelenej dohody Eh, aspoň čo zatiaľ sme vytušili, je to, že tu bude snaha legislatívu o chemikáliách zosúľadiť s odporúčaniami, ktoré sú eh, súčasťou eh, fitness checku legislatívy o chemikáliách s výnimkou REACH s cieľom dosiahnuť väčšiu konzistentnosť a efektívnosť celého tohto balíka s cieľom znižiť administratívne zadeženie pre firmy a tiež zvýšiť mieru ochrany. A ešte posledná vec zdrojom. Samozrejme, že e, nás znepokojujú prípadné škrty v rozpočte našej agentúry, vzhľadom na to, že predpokladáme, že očakávania na nás budú rovnaké. Ja predpokladám, že budete naďalej žiadať, aby sme e, veci kontrolovali súlad, e, obmedzenia, povolenia, a že budete chcieť, aby sme sa aby sme prispievali e, k agende nulového znečistenia a k e, zelenej dohode. No a preto si myslím, že potrebujeme e, veľmi stabilné zdroje financovania a momentálne to návrh komisie nesplňa na 100%, ale ak chcete predskladať veci detálnejšie, tak som k dispozícii. Takže túto by som to, pán predseda, uzavrel. Ďakujem pekne za pozornosť. Thank you. So Ďakujem veľmi pekne. Takže teraz odovzdám slovo e, na začiatok diskusie kontaktnej osobe Envy, pán Martin Hojsik, mi sa páči, ďakujem veľmi pekne. E, vítajte späť, pán Hansen, medzi nami. Kladol som si e, otázku, keď ste hovorili o ekologickom e, dohovore Green Deal, že um, aké je tam zapojenie zo strany komisie do tejto témy, pretože to bude veľmi dôležité a dúfam, že v tomto už komisia koná. Ale chcel by som počul, počuť viac aj o tom, ako vnímate výzvy, ktoré pred nami stoja, pokiaľ ide o posúvanie inovácie vpred v oblasti zvyšovania bezpečnosti bezpečnosti chemických látok, ale najmä pokiaľ ide o tému bezpečnosti spotrebiteľov a dovozu chemických látok z Číny a trh prebiehajúci cez internet, ako Alibaba a podobne, podobné platformy. Čiže akým spôsobom môže ECHA, ECHA pomôcť pri riešení týchto problémov a víziev? Ďakujem. víziev, ďakujem. Chcete prosím odpovedať eh, na túto otázku eh, kontaktnej osoby? Eh, pán Hojsik dostane prednosť a potom budeme mať ostatné otázky. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem Martin. Začnem tým širším prehľadom o ekologickom dohovore Green Deal. Samozrejme, jedna vec je povedať komisii, čo by podľa nás mala robiť a druhá vec je to, o čom rozhodne komisia, že skutočne robiť bude, ale základnou líniou pre nás e, sú v podstate dve veci. Po prvé obehové hospodárstvo a e, po druhé lepšia integrácia existujúcich právnych predpisov. Začnem tou druhou vecou, už som to stručne spomínal, ale v podstate ešte stále máme v obehu približne 40 alebo v platnosti 40 právnych predpisov, ktoré v EÚ upravujú um, chemické látky z jedného um, pohľadu alebo z iného a ten ich prístup je pomerne odlišný od toho, akým chemickým látkam pristupujeme u nás v agentúre ECHA. No a myslím si, že práve analýzou týchto právnych predpisov alebo skôr teda e, zohľadňovaním dôsledkov týchto právnych predpisov to už komisia urobila a dá sa tým zvýšiť efektívnosť ostatných právnych predpisov. Ako príklad môžem uviesť, že tu máme ešte stále rámcovú smernicu o vode, ktorá novuje štandardy pre vodu Ehm, ďalej ehm, výskyt ehm, alebo právne predpisy týkajúce sa jedovatých a toxických látok v odpade, alebo e, napríklad výskyt e, chemických látok v vo vode a, a príslušná legislatíva. O tom sa hovorilo aj v rámci trialógu, že tieto úlohy treba riešiť. No a ide o právne predpisy, v prípade ktorých, keď budeme podporovať e, tieto právne predpisy, tak vieme zabezpečiť synergiu a zvýšenie efektívnosti uh, No a, môže to pre občanov znamenať, že, um, že, že teda mm, e, um, z cenového hľadiska to bude prístupnejšie pre občanov a že teda právne predpisy budú konzistentné. Okrem iného k otázke obehového hospodárstva, ja keď sa pozerám na sveda na oznámenia Európskej komisie v oblasti obehového hospodárstva, ja toto hospodárstvo považujem za čosi, e, čo sa zameriava najmä na materiály a potom zohľadňuje tú obehovosť a v podstate materiály sú len z mesov chemických látok, čiže je potrebné zabezpečiť e, bezpečnosť týchto týchto chemických látok eh, v materiáloch v obehovnom hospodárstve, tým plníme svoju, svoju úlohu, ale eh, chceme podporovať aj inovácie v oblasti materiálov, ktoré eh, môžu byť lepšie recyklované a využívať sa v, obe, v obehovom hospodárstve. Pokiaľ ide ďalej o výzvy v oblasti inovácie, to je jedna vec, ale chceme nahra- nahrádzať eh, tie nebezpečnejšie látky menej nebezpečnými látkami, eh, keď treba zohľadniť to, čo urobila v tejto oblasti smernica REACH, ale aj smernica CLP, ale aj legislatíva, pokiaľ ide o persistentné znečistujúce látky. Tie sa zameriavajú na veľmi rizikové a nebezpečné látky a, mm, ich odstraňovanie a využívanie iných látok. Napríklad eh, v procese povoľovania využívania chrómu tam boli zavedené nové, nové procesy, využívanie napríklad chromu 6 e, miesto chromu teda chromu 3 namiesto chromu 6, ten je oveľa menej nebezpečný, no a e, taktiež aj to, čo robíme v teréne, presadzuje takéto in- inovácie, ale samozrejme vždy je toho možné urobiť viac, ak máme k dispozícii na to prostriedky, ale sme podľa mňa na e, dobrej ceste pri zvyšovaní inovácií a v prípade obehového hospodárstva je eh, ešte viac potrebné presadzovať inovácie. No a pokiaľ ide o samotné produkty, je to v rukách zákonodarcov a vás. No a my v rámci agentúry ECHA eh, koordinujeme úradníkov na presadzovanie právnych predpisov a tým posilňujeme spoluprácu s členskými štátmi a s týmito, s týmito úradníkmi, aby sme práve e, ochránili naše hranice, aby sa na naše územie nedostávali nezákonné látky, ako ste spomínali vy, napríklad z Číny a podobne. Ďakujem veľmi pekne. Teraz tu máme um, otázky typu Catch the Eye. Nech sa páči, pokojne sa navrhnite na zoznam. Peter Lize začne, nech sa páči. Vielen Dank, Hansen. Ďakujem, pán predseda, ďakujem, pán Hansen. Spomenuli ste niekoľko bodov, veľmi konkrétne body, na ktoré chcem zareagovať. No a z toho chcem e, vyvinúť e, všeobecnú otázku. Hovorili sme o téme chrómu, to tu v parlamente bolo témou. Predposledný mesiac bolo to také rozhodnutie veľmi natesné. Ja som patril medzi tých, ktorí, ako povedala komisia, e, v určitých oblastiach Chrome 6 je nevyhnutný a zaujímalo by ma, ako skúmate tie alternatívy, lebo na jednej strane máme dočinenia s malými a strednými podnikmi a pri tej žiadosti, o ktorej sme hlasovali v oktobri, to bolo tak, že počas verejného vypočutia nikto nepovedal, že existuje alternatíva. Napriek tomu sa potom tvrdilo, že existujú alternatívy a veľa sme diskutovali aj s vašim predchodcom o otázke, ako malé a stredné podniky môžu e, splniť všetky tieto požiadavky. Pre mňa e, si to odporuje, keď máme vypočutie, kde nik e, neuvedie alternatívu, ale napriek tomu uložíme povinnosť malým a stredným podnikom, aby poznali túto alternatívu. No a potom téma s pneumatikami. Tu existuje určitý rozpor medzi <clears throat> obehovou ekonomikou a nutnosťou e, zredukovať e, toxické látky do čo najvyššej miery. Pokiaľ viem, pri viacerých použitiach e, pri starých pneumatikách je to tak, že človek mm, nie je vystavený nebezpečnému množstvu chemikálií, ale je to každopádne tak, že tieto toxické látky až v priebehu rokov môžeme vyňať z výrobného procesu, teda v pneumatikách ktoré sú e, odstraňované teraz, tak tam sú obsiahnuté a tam, aj keď to e, nespôsobuje e, riziko pre človeka, tam treba robiť kompromisy. No a tretí bod, som rád, že spolupracujeme s generálnym riaditeľstvom pre zamestnanosť, pretože väčšina látok spôsobuje nebezpečenstvo vo výrobnom procese. Tam sú potrebné prísne pravidlá, ale to neznamená, že existuje problém pre konečného spotrebiteľa. No a vyriešenie eh, je v tom, že treba eh, eh, um, popracovať na podmienkach pre zamestnanca a tieto prípadne sprísniť. Ďakujem veľmi pekne zástupkyňa eh, SAD. Ďakujem veľmi pekne, pán Hansen, že ste opäť prišli medzi nás a ďakujem veľmi pekne aj za vaše úvodné slova. Už sme rokovali o štúdie, štúdii Federálneho ústavu eh, pre chemické látky a environmentálnej agentúry, ktorej sa uvádzalo, že tretina použitých látok alebo dovezených do EÚ porušujú Um, právne predpisy v oblasti ochrany životného prostredia a, aj um, presahujú expozičné limity je potrebné teda e, v tomto viac viesť vyšetrenie a e, právne predpisy REACH e, ukladajú povinnosť informovať agentúru ECHA o tom, či používané látky sú mutagénne, škodlivé pre deti alebo škodlivé pre plodnosť ľudí, či, či inak škodlivé takéto škodlivé látky um, by sa nemali e, využívať a mali by sa zhromažďovať o nich údaje v čo najväčšej možnej miere. A myslím, že určite súhlasíte aj s tým, že Európa čelí tomuto problému reálne, že sa čoraz viac tieto látky v Európe vyskytujú, hoci nám chýbajú požadované informácie alebo nie sú k dispozícii. A tiež sa chcem spýtať, či pracujete na, pláv- na akčnom pláne s cieľom zvýšiť dodržiavanie právnych predpisov compliance a kedy uvidíme teda tento akčný plán a či by ste nám mohli uviezť nejaké, nejaké príklady, aké opatrenia sa v rámci tohto plánu plánujú. A chcem povedať, že 20, len 20 žiadostí sa testuje v Európe. Prečo je to prosím tak? No a ešte v neposlednom rade Chcem využiť príležitosť a položiť vám nemenej dôležitú otázku, e, pokiaľ ide o prístup e, z, zo skupovania. E, pochopila som, že od budúceho roku budete o tomto rokovať a pracovať na tom, že budete zoskupovať látky s vyšším objemom s nižším objem, a s nižším objemom. Mohli by ste k tomu, prosím, povedať niečo bližšie. No a ešte k mikroplastom. Agentúra ECHA, ako ste, ste o tom viete, chce zakázať obmedzať používanie mikroplastov v kozmetických výrobkoch ako zubné plasty a podobne. No a chcem sa spýtať, kedy um, dostaneme informácie uh, k navrhovaným riešeniam, postupom a, a k tejto téme. Um, zástupca zelených. Ďakujem veľmi pekne. Ehm, vítajte, pán Hansen. Je príjemné, že ste prišli opäť medzi nás a že ste nás informovali e, zvnútra o vašej práci. Niektoré otázky už kládli aj moji kolegovia. No mňa by tiež zaujímalo, aké percento spisov v rámci legislatívy REACH sa overuje k dnešnému dňu. Či by e, sa to malo zvýšiť na 20 per... to, že by sa to malo zvýšiť na 20%, to všetci vieme, ale ako je to prosím dnes v súčasnosti. A chcem sa spýtať, či podľa vás tieto e, spisy budú v súlade do akého dátumu, prosím? Pani e, Gutelan to už spomínala. No a druhá otázka sa týka povolení. Myslím, že po poslednom um, legislatívnom období sme e, zaznamenali rôzne problematické látky a povolenia s nimi súvisiace ako chrom 6, pretože ak žiadateľ neposkytne e, úplný spis so všetkými e, potrebnými informáciami, tak by sa povolenie nemalo poskytnúť a vydať a to by sa nemalo ani tolerovať. No a e, tiež sme zaznamenali ekonomické výhody súvisiace s povoleniami, ale toto rozhodovanie by sa malo ponechať na komisiu, pretože tá realizuje posudzovanie rizik. No a tiež by ma zaujímalo, ako sa realizuje posudzovanie um, potenciálnych uh, substitučných látok, uh, pretože namiesto um, vydávania povolení a poskytovania povolení v v prípade substitučných látok by sme sa skôr mohli zameriavať na inovácie. No a tiež by som e, chcela počuť vás názor, váš názor na e, otázku oxidu titaničitého, o ktorom tiež budeme rokovať na dnešnom zasadnutí. Ďakujem veľmi pekne, Ania Ezekamp. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne, pán Hansen, za vašu prezentáciu. Mám otázku, ktorá sa týka e, nariadení e, v súvislosti s kozmetickými látkami. E, tieto, tento právny predpis bol prijatý v roku 2013, zakazuje testovanie na zvieratách a to bolo naozaj prelomovým úspechom, ale Európska agentúra pre chemické látky a komisia ešte stále trvajú na tom, že niektoré zložky chemických, e, niektoré chemické látky e, sa testujú e, na zvieratách v prípade legislatívy REACH v prípade takéhoto testovania alebo výrobných procesov dostáva k, k expozícii e, pracovníkom, ale niekedy sa, sa tieto látky povolujú aj bez ohľadu na expozičné e, lehoty. To je v rozpore s s, s niektorými právnymi predpismi a v podstate to znamená, že právny predpis ríč je nadradený zákazu testovania na zvieratách. No a súhlasíte, pán Hansen, že vaše postupy v zmysle e, nariadenia ríč e, narúšajú tento, tieto postupy v kozmetickom priemysle a zákaz e, zákaz testovania na zvieratách. Ide o zavádzanie spotrebiteľov, čiže ako nazeráte prosím na tento problém. Ďakujem veľmi pekne. Pán Novák z EPP. Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážený pán Hansen, Ďakujem vám veľmi pekne za vašu prezentáciu. Išlo o veľmi dobrú prezentáciu a kvalitnú ale mám predsa len ešte niekoľko otázok k vašim informáciám. Výsledky vašej práce zohľadňujú sú zohľadené, prosím, v prípade, keď EÚ rokuje o obchodných dohodách s tretimi krajinami? Ak áno, tak prosím, kto dohliada nad týmto procesom? Tuto otázku som sa už pýtala mnohokrát na pôde rôznych fór, ale doposiaľ som ešte nedostala uspokojujúcu odpoveď. Čiže ako si môžeme byť istí v tom, že prípravky dovezené z tretich krajín nebudú obsahovať škodlivé látky? Takže kto dohliada e, nad týmto všetkým a aké sú, prosím, vaše analýzy, ktoré e, sa zohľadňujú následne pri uzatvorení uzatváraní obchodných dohôd. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Posledná otázka. Madam, teda pani Spiraky z EPP, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Je to osobitná téma, ale chcela by som poprosiť o bližšie informácie e, k téme oxidu titaničitého, o ktorom budeme rokovať neskôr. Takže chcela by som sa spýtať poprvé, e, aký je predpokladaný harmonogram, pokiaľ ide o usmernenia pre odpad zo strany DGNV vo vzťahu k, ku klasifikácii oxidu titaničitého, pretože si myslím, že je potrebné um, zabezpečiť to, že tieto usmernenia budú k dispozícii, keď uh, táto klasifikácia nadobudne platnosť, aby sa uh, nevyskytli nejaké zmetky a, a narušenia. No a ďalej sa chcem spýtať v v návrhu právneho predpisu sa hovorilo o, o o material place in the market, ale táto odvolávka sa e, teraz vypustila, čiže e, prosím, prečo k tomuto došlo? No a po druhé sa chcem spýtať alebo uviesť, že vo vašej e, správe o oxide titaničitom ste prosím pripravení nejakým spôsobom vyjasniť prílohu 3, napríklad pred slovo powder zapracovať slovo dry, tak ako sa to spomína v tomto texte, pretože existujú určité e, e, recyklačné projekty, kde e, je prítomný aj oxid titaničný, čiže to treba zohľadniť. No a takýmto spôsobom by, by tu mohol vzniknúť určitý zmetok. Ďakujem veľmi pekne za konkrétne otázky, takže teraz už očakávame konkrétne odpovede. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Pokúsim sa Robím, čo bude v mojich silách. Takže zasne, začnem e, povoleniami e, a e, overovaním dodržiavania právnych predpisov compliance checks a začnem compliance checks a potom obmedzeniami a potom budem hovoriť o širších témach ako ide o za, ako zamestnávanie, kozmetika, obchodné dohody a oxytitaničity. V prípade compliance check, áno, dohodli sme sa v, tomto prípade s komisiou, že zvýšime e, počet e, spisov, v prípade ktorých robíme compliance check späť na 20 Komisia e, to zverila príslušnému výboru, ktorý to tiež bude riešiť, takže zvýšili sme v rámci REACH to percento z 5 na 20 to sa týka mnohých spisov, no a my očakávame, keď, že keď sa pozriete na počet látok, ktoré tam patria a môžem ísť aj ehm, do podrobnosti, ale je to dosť zložité, ale v podstate zodpovedá to približne 30 až 40 všetkých, všetkých látok, ktoré sa registrujú, takže e, týmito sa budeme zaoberať v rámci um, overovania e, formou compliance check. Pokiaľ ide o ostatné látky, tie budeme posudzovať z toho hľadiska, či je možné zvládať a, a posudzovať rizika v ich prípade bezprostredne, či možno prejsť okamžite k označovaniu a klasifikácii, či je možné vydať povolenie alebo či je možné e, použiť iné nástroje EÚ e ako ako limity, expozičné limity v pracovnom prostredí, alebo e, či sú zavedené iné nástroje s použitím ktorých by nebolo potrebné ďalej pracovať na tejto látke. No a tretí, e, tretí druh e, záveru, ktorý e, budeme uplatňovať, znie, že teda zaznamenáme látku, budeme ju považovať za inú ako znepokojujúcu látku, ale tie, tie údaje možno nie sú v súlade Mohol by som ísť k podrobnostiam a uviezť ich, ale niektoré chemické látky jednoducho uh, Ehm, naši experti tiež nepovažujú za, za toxické a jedovaté, ale e, Nebolo to dostatočne dokázané, čiže tie majú nižšiu prioritu, ale samozrejme ehm, žiadateľmi, so žiadateľmi o registráciu o tom budeme rokovať o týchto látkach, aby, aby, aby zlepšili svoje, svoje spisy e, žiadajúce o registrácie. Um, ale teda uh, roku 2027 chceme eh, posudzovať všetky eh, látky eh, mm, zo všetkých uvádzaných kategórií aj v prípade tretej kategórie, že, teda, mm, mm, že neboli, neboli dostatočne poskytnuté informácie že v prípade týchto látok nepotrebné využívať testovanie na zvieratách a podobne. Ale teda tento proces zlepšíme, ako som hovoril, do roku 2027. Pokiaľ ide ďalej o povolenia, e, možno by som e, sa súčasne mal povednovať otázke zo skupovania, e, čo v podstate robíme, alebo sa snažíme, budeme sa snažiť od budúceho 1. januára, 1. januára budúceho roku robiť systematicky, budeme sa snažiť eh, mm, zameriavať v rámci všetkých procesov eh, na tieto povolenia, obmedzenia a budeme vždy posudzovať látky, ktoré sú podobné z chemického hľadiska, či sú zaznamenané v nižších objemoch alebo či nie sú registrované vôbec, aby sme eh, zistili, či je možné vyvodiť z toho nejaké robustnejšie závery e, pre všetky látky v danej e, e, skupine, ale budeme to teda optimalizovať od 1. januára budúceho roku a my sme prvá agentúra, ktorá sa zaviazala niečo takéto robiť, no a mm, úplne sa si meníme organizačnú štruktúru, aby sa to podarilo ďalej k povoleniam. Je to otázka náhrad Všeobecne e, povolovanie je nový systém, ale je teda relatívne nový, keď to porovnáte s predchádzajúcimi systémami e, povolenia, tak e, potrvá nejaký čas, kým to prebehne hlad, bude prebiehať hladko, ale všetci aktéri v Európe si uvedomujú, že existuje systém povolovania, do ktorého môžu prispievať. Čo my robíme z hľadiska alternatív je, že sme objasnili, objasnili signifikantne čo obnáša naša práca, čo obnáša práca komisie, pokiaľ ide o alternatívy, ako aj pokiaľ ide o socioekonomickú analýzu a predovšetkým teda závery, či e, by malo byť e, udelané povolenie alebo nie. Toto všetko je e, v rozsahu komisie a my poskytujeme informáciu v našich najnovších stanoviskách, aby sme umožnili komisiu robiť toto rozhodnutie. Evidentne rozhodnutia, ktoré komisia príjma v súčasnosti, sú založené na e, starých stanoviskách z našej strany, čiže ešte nie sú v tom novom formáte, ale mm, keď tá vlna tých stanovisk, ktoré e, sú vypracované teraz, e, sa dostanú do komisie, to bude niekedy v druhej polovici budúceho roka, tak e, to uvidíte aj v stanoviskách, ktoré vypracuje komisia, ale urobili sme jasnú rozdeľovaciu líniu medzi tým, čo je naša zodpovednosť a čo je zodpovednosť komisie. Podporujeme intenzívne na našej web stránke a prehovárame k spoločnostiam, e, ktoré prinášajú alternatívy, hovoríme s žiadateľmi, čo to znamená pre nich e, hľadanie alternatív a myslíme si, že situácia sa zlepšuje v prípade chromu nahrádzanie chromom 3 aj ďalšími inovatívnymi technológiami. Toto je čosi, čo um, prišlo počas procesu povolovania a chceme, aby sa to udialo ešte predtým, než vypracujeme stanoviska, ale už teraz chceme šíriť dobré správy po Európe, aby e, boli títo alternatívni výrobcovia alebo užívateľi alternatív, aby začali už skôr. Ešte je tu priestor pre vylepšovanie, ale už teraz vidíme tie vylepšenia. Čo sa týka Chromu 6, myslím si, že tiež stojí za zmienku, že všetky stanoviská, ktoré sme vypracovali my, kde e, spoločnosti požiadali o povolenie, tak tam je e, e, limitná hodnota 2 ppm na pracovisku, to je faktor 5 pod eh, limitnou hodnotou profesného vystavenia, čiže eh, <clears throat> vlastne sa tam poskytuje ešte väčšia ochrana pre pracovníkov ako limitná hodnota eh, v práci ako taká, čiže je to doplňujúce a veľmi dobre to funguje spoločne, aby to ochraňovalo pracovníkov, zamestnancov. Teraz by som prešiel k obmedzeniam, k reštrikciám. Tu je otázka pneumatík a e, z krátkodobého hľadiska vždy e, je diskusia o chemikáliách, ktoré sú zakázané v primárnych, primárnych materiáloch a potom sa ale vrátia do ekonomiky e, v sekundárnych materiáloch. A myslím, že toto je čosi, čo my v agentúre môžeme posúdiť, ale evidentne je to politické rozhodnutie pre politikov, či chcú nižšiu úroveň ochrany alebo či budú akceptovať vyššie eh, koncentrácie tých eh, pôvodných chemikálií. Samozrejme to naruší ekonomiku, ale zároveň to podporí recykláciu. Mikroplasty tu musím byť veľmi zreteľný v terminológii Sekretariat EKA e, vypracoval návrh obmedzení postupne vysadiť mikroplasty e, vo všetkých e, zameriavaných použitiach v Európe. A o tomto návrhu sa diskutuje vo výbore pre posúdenie rizika a stanovisko výboru pre posúdenie rizika a E, vo výbore pre socioekonomickú analýzu a potom to bude postupané do komisie a komisia rozhodne, či to implementuje alebo nie. Teda na základe na našom odporúčaní a vedecko-technickom odporúčaní. Reportér sa pýta, či je nejaká časová línia, ktorú možno očakávať. No, opýtal by som sa kolegov, aby som nepovedal niečo, čože len to preverím. Takže kedy čakáme rak a sak, už mi je to, oznámované, už mi je to oznamené v júni, v júni budúceho roka. Ďakujem kolegovia. Takže jú, jún tam ukončíme našu krácu a postupíme uh, a prácu dvoch výborov komisie, aby komisia prijala rozhodnutie. Súčasť tejto analýzy bola aj e, zamerať sa na alternatívy použitia mikroplastov, čiže návrat zase k pôvodnej diskusii a zameriavame sa na to, ako dlho by trvalo implementovať alternatívy, čiže aj toto vlastne je nástroj, ktorý bude podporovať používanie nachádzania alternatív, teda alternatívy, ktoré budú bezpečnejšie potom by som prešiel k tým väčším oblastiam. Súhlasím e, s komentármi, čo sa týka e, zamestnanosti a e, bezpečnosti zdravia na pracovisku, čiže tu sú dôležité synergie, aby teda podliehal zamestnanec väčšej ochrane, ale zase nižšie náklady pre zamestnávateľa. Tá práca, pokiaľ ide o Mm, mieru vystavenia na pracovisku, tak tu e, sú možnosti na zlepšenie, ale to si vyžaduje proaktívne diskusie a kompromisy na obidvoch stranách, aby sa zabezpečilo, že sa to stane. A to je skôr otázka návykov a technických technických aspektov, viac než politická otázka. Kozmetické prostriedky, nesúhlasím, že REACH eh, podkopáva eh, teda eh, testy na zvieratách, to ako pracujeme my, to doplňa a rešpektuje to rozdelenie, ktoré je medzi zákazom pre testovanie kozmetických prostriedkov a REACH REACH, tam v tých iných legislatívnych aktoch tam nie je možnosť zabezpečiť bezpečnosť eh, eh, pre spotrebiteľa alebo pre eh, pracovníkov bez testovania na zvieratách genericky. Čiže toto vnímame, že tu jednoducho je um, rozdelenie medzi politickou túžbou nemá žiadne testovanie na zvieratách pre žiadne látky, ktoré sa používajú v kozmetike, zatiaľ čo v REACH tam eh, sa to vyžaduje na zabezpečenie bezpečnosti pracovníkov, teda používať tieto chemikálie. Takže to je eh, otázka vnímania. Je tam tenká čiara, ale veľmi dobre definovaná, eh, že kedy by sa požadovalo testovanie REACH a spomenuli ste to, a v, teda v porovnaní s kozmetickými výrobkami. E, pokiaľ ide o obchodnú dohodu, Európska chemická agentúra nemá teda žiadny subjekt mimo Európy, keď sme na konferenciách, tak vždy sme za vlajkou EÚ, často podporujeme technickú komisiu, čiže pokiaľ ide o obchodné dohody, nie, nie sme zapojení do technických dohod priamo, dostávame otázky prostredníctvom našich partnerských služieb príležitostne, ale toto nie je naš, e, naša právomoc. Čo sa týka dovozu, ako sa dá zabezpečiť, že sa dodržiava legislatíva, revízia REACH, ale aj chemický priemysel často hovorí, že potrebujeme e, lepšie presadzovanie na hraniciach, aby sme teda e, podchytili ilegálny dovoz. Tam hráme malú, malú rolu, ale hráme rolu pri koordinácii a diskusiou e, s orgánmi presadzovania v členských štátoch a ako som povedal, budeme pracovať na zlepšení úsilia práce. Ale naša práca bude len e, marginálne zlepšenie v porovnaní s celkovou potrebou zlepšenia um, oxid titanič, oxid uh, eh, um, ehm, eh, titaničity, takže uh, uh, ja som si neprečítal uh, otázku, teda stanovisko výboru pre uh, posúdenie rizika, mm, takže niektoré otázky zodpoviem písomne potom, čo to prekonzultujem s kolegami, ale vo všeobecnosti ten výbor, ako aj parlament, každý hrá svoju rolu, ktorá, ktoré sú definované e, v zmluve, čo sa týka rozhodovania komisie. Moja rola je, aby som vedel o tom, čo z toho vyplynie, najmä aby som e, vedel, keď bude uznesenie, ktoré je v rozpobere alebo kritizuje vedecké stanovisko, ktoré máme my v EKA. No a čo čítam tu, tam vidím tú jednu časť príbehu, ale nevidím tam tú druhú časť príbehu a môžem vo všeobecnosti povedať, nebudem zachádzať do detailov, ale čo tu vidím ja je, že Echa je presvedčená, že oxid titaničity je e, e, karcinogénny, e, takže nie je to kategória 1 a 1, ale je to karcinogénne E, na základe kategórie 2. E, aplikovali sme vedu, ktorú máme my, poviem vám, odkiaľ pochádza e, kritéria globálne harmonizovaný systém a to sme dali výborov pre rozsúdenie rizika, čo je výbor, ktorý podľa vás by mal tam mať vedecké stanovisko. Údaje, na ktoré sa pozeráme, sú údaje, ktoré spĺňajú požiadavky REACH. Takže keď si zoberiete údaje, ktoré splňajú <clears throat> kritéria eh, REACH, eh, takže keď eh, sa to považuje za mm, karcinogénne pre inhaláciu, tak výbor pre posudzovanie rizika to takto tiež považuje. Čiže mm, toto je k údajom. My si myslíme, že je to karcinogén cez inhaláciu, prepojenie na OLO. Máme tam eh, eh, eh, kompetenciu pre riadenie rizika. Nastavenie OEO môže byť dobrý nástroj, ale vidieť to ako alternatívu ku klasifikácii, to je a priori trošku ťažké pre mňa a vysvetlím prečo, veľmi stručne. Prečo klasifikujeme látky, aby sme umožnili E, pracovníkom, keď mm, e, teda zdvihnú e, kôž s karcinogénom, aby vedeli, a keď to tam nie je uvedené, tak nevedia, že je to karcinogén a nebudú vedieť, že je to karcinogén. No a riadenie rizika, na, ktor- na ktorom zakladáme naše nástroje, že komunikujeme pracovníkom, aby vedeli, s čím majú dočinenia neklasifikovať, ale nastavenie e, hodnot OEL, to je taká trošku nebezpečná cesta, e, takže na jednej strane e, chcete znižiť riziko, ale odstránite značky na ceste. To je trošku taký neintuitívny prístup z hľadiska ochrany pracovníka. Teda pracovník, hoci majú Ehm, teda takéto, takéto expozičný limit eh, v pracovnom prostredí, tak musia o tom vedieť, aby mali na, na tej nádobe označenie. Tomorrow. Uh, so if ever you have things to... Dobre, takže Samozrejme, eh, budeme o tom hovoriť ešte zajtra, ale je dobré mať niektoré informácie ešte predtým. Takže ehm, na Eh, eh, na záverečné eh, vyjadrenia poprosím pani Bernard. Ja som zaznamenala robila som si poznámy, ale, poznámky, ale nebudem reagovať na špecifické otázky. Bol to môj prvý rok ako mm, predsednička správnej rady a sú tu tri body, ktoré o ktoré sa chcem s vami podeliť. Poprvé som zaznamenal, že ECHA sa snaží e, promptne zareagovať na priority a úlohy, ktoré predkladá parlament a komisia. Snaží sa e, optimalizovať ich e, a zosúľadiť prácu so strategickým plánom. ECHA toto robí tým, že optimálne alokuje zdroje a expertízu a aplikuje procesy na zvýšenie efektívnosti vo svojich úlohách. Príklady e, tu zazneli. E, toto je vždy, tie zmeny sú e, prediskutované so správnou radou. Dva body, ktoré vždy vnímam ako výzvy, keď sa vraciam z osadnutia správnej rady. Poprvé, otázka rozpočtu teda ECAP e funguje e, s, s, s, s variabilným rozpočtom, je tu e, premenná, teda ECAP nás informuje o predpokladoch o prí, príjmoch, či to splňa všetky úlohy, ale je to problematické, keď sa ECHA pridelia ďalšie úlohy bez dodatočných zdrojov. No a druhá výzva je, aká je veľmi digitalizovaná agentúra. Mnohé zdroje sú venované databázam a výmene informácií. Čiže EKA splnila všetky stanovené lehoty a, a budem teda e, sledovať či to tak bude aj naďalej napriek tým výzvam. Ďakujem. Ďakujem. Teraz e, by sme ukončili tento výročný dialog, ale keďže očakávame novú stratégiu nulovej, e, e, nulového znečistenia, vaša expertiza bude vítaná v najbližších týždňoch. Takže vidíme sa čoskoro. Eh, na našom výbore. Ďakujem vám aj celému vášmu týmu za vašu prácu. So we move to the other agenda item. Už prejdeme na ďalší bod na programe. Bod číslo 6. Začneme podľa článku 1.1.1 delegovaný akt o klasifikácii označovania balení látok a zmesí, oxid titaničity. Začneme spravodať kyňou pani Anna Zalevská. Máte slovo. Mm, koľko mám času? 4 minutes maximum. Okay. Maximálne 4 minúty. Ďakujem. Vážené dámy a páni, pán riaditeľ Hanzen ma nepresvedčil o tom, že to nie je otázka presvedčenia, ale konkrétnych údajov. Ja som e, zanalizovala všetky dokumenty. Samozrejme, mi ide o dobro životného prostredia, e, dobro podnikateľov a dobro spotrebiteľov. A predložila som túto námietku. Diskusia prebieha už dva roky a bohužiaľ nikto nepredložil žiadne ďalšie informácie. Agentúra žiadne ďalšie sledovanie k dispozícii nemá. Došlo e, k nejakému malému skúmaní na hlodavcoch a dospelo sa k tomu, že analogicky to bude fungovať aj u ľudí. Takže ide tu o zvýšenie klasifikácie, z čoho by vyplývalo, že oxid titaničitý je karcinogén. Diskutovalo sa o tom v súvislosti s BOZP. Išlo o reakcie na prášok. Prvá záležitosť je, či by to mala riešiť smernica o pracovných podmienkách. Po druhé, prebieha revolúcia 4.0 a takto to bude fungovať. Čo skoro ľudia vôbec nebudú prichádzať do styku s oxidom titaničitým takým spôsobom, ako prichádzajú s ním do styku teraz. A zároveň, pokiaľ nemáme dôkazy a ak neprebehnú nové testy, tak nemôžeme tvrdiť, že je potrebné preklasifikovať oxid titaničitý. Ten sa používa v tisíckach rôznych výrobkov a nemáme absolútne žiadne výsledky vyšetrovania, ktoré by viedli k záveru, že kontakt s takýmito výrobkami je pre ľudí škodlivých. Ale rada by som pripomenula, že oxid titaničitý má konkrétne vlastnosti, s dusičnanmi, teda ak, do, ak dôjde k reakcii s dusičnanmi. V súvislosti s touto reakciou a v súvislosti s tým, že nemáme nové informácie, nové analýzy z nových skúšok a v súvislosti s tým, že neprebehla finančná analýza a že nebolo preukázané, ako je možné nadviazať, teda nahradiť túto zmes, tak tým pádom je zásadné, aby sme podali námietku, uznať, že je potrebné pozrieť sa na pracovné podmienky a možno práve v smernici o pracovných podmienkach by sme toto mohli novelizovať. Ďakujem. Thank you. So we are going to uh, have a, a discussion, discussion structured. Uh... Takže Navrhujem štruktúrnu diskusiu s politickými skupinami. Začali by sme EPP, že by Peter za EPP? A kolega, nech sa páči. Ďakujem pekne za priestor. Chcem povedať, že v zásade nie sme proti takéto klasifikácii oxidu titaničitého, ale my ako EPP vnímame, eh, že klasifikácia ako možného karcinogénu má mnohé negatívne dopady na rôzne e, odvetvia, na recykláciu určitých materiálov. Týka sa to aj ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci. Klasifikácia sa bude uplatňovať iba na odpady e, vo forme prášku s obsahom e, rovným alebo väčším ako 1 titánu, ale prášok definovaný nie je a preto vzniká priestor pre rôzne interpretácie, e, čo môže dokonca e, sa dotknúť e, projektov, ktoré financuje samotná EÚ. Toto je naozaj kritické rozhodnutie. Myslím, že na to je potrebných väčšie množstvo podkladov a dôkazov testy a tak ďalej. Ja si uvedomujem, že na takéto štúdie je potrebné mať viac e, času na závery z nich a tak ďalej. Preto teda tendujeme e, k tomu hlasovať za, ak komisia poskytne ďalšie vysvetlenia a samozrejme dodatočné informácie, pokiaľ ide o návrh, ktorý už predložila. Ďakujem pekne. Dí. Ďakujeme. Kto za SAD? Nech sa páči. Nemáme tu nášho oficiálneho zástupcu, ja tému nepoznám. Môžem vám však povedať, že SAD nepodporí námietku, ale neviem vám to vyargumentovať, len vám poviem, aká je naša pozícia. Mrzí ma to. No, vychádzajúc z, z vedy, evidentne. Dobre. Zaríňu. No, for you, Mr. Uh, okay, thank you, Chair. Áno, ďakujem pekne, pán predseda. Tu je potrebné rozlišovať. A my nie sme si úplne za jedno, väčšina skupiny je však proti námietke. S tým, že rakovina je veľké riziko a že musíme chrániť našich pracujúcich. Ja však pochádzam z prostredia priemyslu. E, ja viem, že ľudí sa dá chrániť. E, nesúhlasím e, s predrečníkmi, pretože každý zamestnanec prechádza školením. Naozaj nevidím dôvod spochybňovať, či táto hladka je toxická alebo nie. Skôr je potom venovať sa tomu, ako nájsť spôsob, ktorý bude udržateľný a to ide práve cestou e, tých expozičných limitov, pretože sa to týka rizik pre e, zdravie v prípade subjektov pracujúcich s touto látkou. Riziko je e, s práškom vo vysokej koncentrácii, dlhodobým vystavením Čiže netýka sa to toho záverečného produktu, ktorý sa vyrába a potom sa na trhu predáva, takže ja osobne som za, tento, za túto námietku. Ďakujem pekne. A teraz zástupkynia zelených. Áno, musím povedať, že som trošku prekvapená, pretože som si myslela, že EPP chce bojovať s rakovinou a preto sa mi ťažko chápe, že teraz by sme mali namietať označeniu karcinogénnych látok. Veď to si navzájom odporuje. Nejde o to, že sme boli viac svedeckých dôkazov. Ako pán Hansen povedal, máme echu, jej vyhodnotenie, máme vyhodnotenie IIRC, rovnakými závermi, eh, čiže karcinogénna látka a my chceme, aby to tak bolo označené. Myslím, že zamestnanci aj eh, spotrebitelia by mali byť o tomto informovaní, aby sme predišli nejakému poškodeniu zdravia. Dobre, za ID tu nikoho nevidím. Za EKR a predsa len máme zastupcu ID. Dobre, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Naše stanovisko je také, a už to vidíme dlhodobo, aj to viete, pokiaľ ide o karcinogénne látky. Nie som si istá, že by cestou námietky sme sa mali vrátiť k tým normám označovania, a prehodnocovania produktov. Malo by to všetko smerovať tým istým smerom, teda čo najlepšia ochrana pracovníkov, hoci chápeme aj potreby firiem. Prioritou musí byť ochrana zdravia. A neviem, či formou e, tejto namietky e, by sa táto ochrana dosiahla e, tak, ako treba. Dobre, teraz GUE, pani Hazenkamp. Ďakujem pekne, pani, pán predseda. Ja sa chcem vyjadriť ku klasifikácii oxidu titaničitého ako karcinogénnej látky. Týka sa to pevných a tekutých látok, ktoré e, to absolútne neberieme do úvahy. Teraz tvrdíte, že tu je nejaká rovnováha medzi záujmami podnikov a záujmami pracovníkov. A to je presne ten problém eh, tohto nariadenia, pretože potreba chrániť našu, našu Mm, naše zdravie, e, aké kompromisy v tejto súvislosti, e, látky, ktoré sú rizikové, e, potrebujú čo najväčšiu klasifikáciu, čo najlepšie označovanie, tak aby sa skompletizovala stratégia nahradzania takýchto látok. Pripomeniem GMO, schvaluje sa kadečo bez demokratickej legitimity, o tomto sa hovorí neustále a Teraz mm, konáme v rozpore eh, s závermi JRC e a ECHA. To sú naše poradné orgány. Ako môžeme konať v rozpore s ich stanoviskami? Je to absolútne nepochopiteľné. Čiže legitímne záujmy pracujúcich eh, pracovníkov, životného prostredia, ochrana pred rakovinou, toto všetko ponechať bokom, eh, aby sme umožnili ďalšie a ďalšie zisky. Toto je nespravodlivé, eh, pardon, nezpovedné, kolegyne, kolegovia, presne viete, že toto, tento text vyšiel z pera priemyselnej lobby. Ďakujem. A teraz ako posledný rečník Peter Líze. Áno, ďakujem, pán predseda. Znova, ak dovolíte po nemecky, pani kolegyňa. Áno, my ako EPP sme za každým konfrontovaní s tým, že chceme samozrejme bojovať s rakovinou, ale toto nám predhádzovať pred oči, keď za každým, keď nerobíme to, čo by chceli, aby sme robili zelený, tak e, to fakt nie je spravodlivé. Je potrebné to vyhodnocovať od situácie a ja som bol v kontakte s Nemeckým centrom pre skúmanie rakoviny a je tu naozaj množstvo poznatkov v súvislosti s touto chemikáliou, e, centrum nedokázalo vlastne preukázať ani jeden prípad umrtia v celej EÚ. Napriek tomu je potrebné e, toto brať veľmi seriózne a preto kolegyňa Spiraky položila konkrétne otázky. Nepovedala, že sme a priori proti, že to a priori odmietneme. My kľudne budeme skôr o konkrétnych bodoch, ale fakt je ten, že tá organizácia, tá dobrá ochranou zdravia pracovníkov, u nás. V Nemecku hovorí, že táto úprava je nepotrebná, máme dostatočne upravené veci, na konkrétnu ochranu e, pracovníkov a minister e, práce, ktorý je za socialistov, hovorí presne to isté. Čiže musíme si povedať, je toto vôbec napomocné, pohne nás to vpred. Ja mám otázky na komisiu. Poprvé, platí to, čo hovoria žiadatelia, že e, sú tu iba v prípade určitej skupiny zvierat, ak máme niečo aj v prípade ľudí, čo je to, môžete nám prosím tieto dokumenty pri Mm, dodať. A potom sa hovorí v texte, že efekty na recykláciu budú minimálne. E, ktoré sú to teda, prosím, e, ak teda sa nejaké vyskytujú? A tretia otázka, ako presne a čo sa bude označovať, pretože e, ak sa napríklad farba nebude označovať, tak to podľa mňa je v pohode, lebo tam nie je obsiahnutý žiaden prášok, ale keď sa tá e, látka bude likvidovať, e, možno v prípade nejakého oškravávania, keď ten prašok vznikne, bude to karcinogénna látka, bude to tam nejako označené, budú tí pracovníci vedieť, e, čo majú robiť, ako sa zachovať, aby neboli vystavení e, tomu prachu. E, Takže aké konkrétne označenie by v tejto súvislosti prichádzalo do úvahy? Ďakujem. Thank you, sir. I will give the floor. Dobre, Teraz komisia DG Envy. Prosím, uzavrite túto tému. Ďakujem pekne. Ďakujem za možnosť tu vystúpiť na tému klasifikácie e, oxyltitančitého ako karcinogénnej látky. Ako viete, nariadenie COP má za cieľ, najvyššiu mieru ochrany zdravia a životného prostredia a to sa deje identifikáciou rizik, čiže rizikových e, vlastností látok. Sú tu dve možnosti klasifikácie, buď to možnosť e, samoklasifikácie priemyslom alebo harmonizáciou, čo vychádza z iniciatívy buď toho samotného priemyslu alebo členských štátov. Klasifikácia v prípade karcinogénnych látok to je kategória 2, tam sa uplatňuje harmonizovaná klasifikácia. Čiže naše rozhodnutie vychádzalo e, z príslušného výboru ECHA, ktorý posudzuje návrhy členského alebo, alebo e, priemyslu. A keďže tento výbor pre e, vyhodnocovanie rizik to uzavrel takto a nemali sme už žiadne ďalšie podklady, ktoré by toto spochybňovali, tak z toho vychádzame. Čiže jediné vedecké, e, vedecké posúdenie je práve to, ktoré som spomínala. Je to ale v súlade aj so závermi, k ktorým dospela e, agentúra VHO pre výskum rakoviny. Oxid bol ňou identifikovaný ako potenciálne karcinogénny pre ľudí. No a z toho teda vyplývajú opatrenia príjmané komisiou, ako napríklad zákaz využívania tohto látky v nanoforme, v kozmetike a v prípade sprejov. Takže si myslíme, že naše rozhodnutie naozaj obstojí z vedeckého hľadiska No a teraz by som sa vedela k tomu, či tá klasifikácia, označovanie a balenie je lepšou možnosťou e, ako legislatíva na ochranu e, na pracovisku. E, toto sú kompatibilné formy legislatívy, doplňajú sa to, že istá látka má harmonizovanú klasifikáciu v rámci CLP, toto skrátka nutí priemysel eh, prísť eh, s datasheetom týkajúcim sa bezpečnostných opatrení tak, aby eh, mohli pracovníci zaobchádzať s touto látkou bezpečným spôsobom, manipulovať bezpečným spôsobom. A práve na základe tohto datasheetu e, dosahujeme ochranu pracovníkov. A harmonizovaná klasifikácia tiež e, umožňuje stanoviť e, mm, expozičné limity podľa príslušnej legislatívy. V prípade tejto látky však nejde iba o ochranu pracovníkov, ide aj o živnostníkov, e, ktorí nie sú chránení e, takouto legislatívou a tiež e, to môže byť rizikové pre spotrebiteľov vystavených dopadom tejto látky. Preto harmonizovaná klasifikácia zlepší informovanosť o rizikách spojených s touto látkou a pomôže teda informovať osoby, pokiaľ ide o manipuláciu s touto látkou a umožní teda prijať ďalšie opatrenia, e, ktoré zvýšia mm, bezpečnosť pri kontakte s touto látkou. E, nejde iba o e, vlastnosti tej látky inherentné, ale ide o vyhodnotenie jednotlivých rizik. Niektorí poslanci poukazovali na to, že ten prášok že toto je nejednoznačný termín, že mať problém eh, toto vymáhať. Eh, výbor ECHA odporúčal, aby sa táto látka eh, klasifikovala ako karcinogéna pri inhalácii, pre vdychnutí. to sa týka tej práškovej formy. Ide o čiastočky istej veľkosti presne definovanej. Takže my naozaj tam dávame konkrétny priemer, konkrétne číslo, eh, pokiaľ ide o tieto eh, čiastočky a ich vdychovanie. Takže myslíme si, že tá definícia je postačujúca a umožňuje aj vymáhanie dodržiavania. Ďalšia otázka sa týkala toho, či sme mali iba e, testovanie na zvieratách Áno, máme takéto štúdie, ale pokiaľ ide o vzťah e, medzi výsledkom tejto štúdii a extrapoláciou na ľudí, e, príslušný výbor EICHA rozhodol, že táto látka nebude klasifikovaná ako karcinogen 1B, ale ako karcinogen 2. Čiže tie štúdie o zvieratách vo vzťahu k potenciálnymi rizikami pre ľudí, e, toto bolo teda zohľadnené pri príjmaní rozhodovania vo výbore o prehodnotenie rizik. Aká značka? No, tie látky budú musieť byť označené. Ide konkrétne o látky v práškovej forme. Niektoré klasifikované nebudú musieť byť, to sú e, zmesi tekuté. Nebudú klasifikované, ale budú označované. E, s tým, že sa tam uvedie, že sú tam vdychnutelné čiastočky a teda toto bude varovanie na tom označení, e, teda e, nebezpečenstvo vdychnutia, e, možné riziko v prípade vdychnutia. Takže toto toľko teda ku klasifikácii, k označovaniu. A tuším, som už odpovedala na všetky otázky, ktoré tu odzneli. Na záver chcem povedať toľko, že nová komisia ktorá sa veľa funkcie dnes. Pre ňu je boj s rakovinou dôležitou prioritou a dá sa to urobiť iba formou identifikácie látok, ktoré rakovinu spôsobujú a um, teda je potrebné stanoviť aj, aj teda podmienky ich bezpečného využívania. Thank you very much. So <clears throat> we will vote uh, on this sensitive... Ďakujem pekne. Áno, je to veľmi citlivá otázka. Budeme v nej pokračovať zajtra. A teraz bod číslo 7 programu námietka týkajúca sa e, dovozu krmiv e, zo Saudskej Arábie a slovo dochádza e, kolega z IDE. Oui, merci, monsieur le président. Uh, Ďakujem pekne, pán predseda. Áno, ide o minimalistické oznámenie vo forme komitológie a delegovaných aktov. Komisia navrhuje Saudskú Arabiu doplniť do zoznamu krajín, tretich krajín, od ktorých eh, sa budú môcť dovážať takéto krmivá eh, do Európskej eh, únie s tým, že táto krajina komisii predložila záruky o sanitárnej súlade a o možnosti kontrol takých týchto produktov. Ale vidíme tu minimálne tri dôvody, prečo by sme mali tento návrh eh, odmietnúť. Po prvé, európsky trh nepotrebuje takéto dovozy, pretože už eh, máme dostatok takýchto látok, pretože eh, takto otvoríme brány Európskej únie produkcii z tretej krajiny čím eh, môžeme porušiť aj naše štandardy, či už kvality životného prostredia, sociálne a tak ďalej. Európska únia totiž to nemá možnosť korektne a pravidelne eh, kontrolovať, eh, či všetky podmienky v tejto tie krajine budú držané. Čiže je potrebné byť veľmi obozretný. Druhá vec, Saudská Arábia uplatňuje šariu E, teda je to rituálna porážka zvierat bez ich e, umrtvenia, uspania. Toto sú e, teda sanitárne aspekty, ktoré je potrebné zohľadniť takéto praktiky na bytunkoch bez dodržiavania podmienok, dobrých životných podmienok zvierat, blahobytu zvierat. My však sa hrdíme dodržiavaním práva na istým spôsobom dôstojný život aj zvierat. A toto je krajina, ktorá jasne, jasne porušuje hodnoty, e, ktoré hájime v Európskom parlamente. Je to krajina, ktorá pravidelne je kritizovaná za dodržiavanie medzinárodného práva. Novinári e, sú zabíjani oficiálne a teda regulérne teda financuje terorizmus, pošliapávajú sa teda ľudské práva a to sú teda dôvody, e, pre ktoré nemôžeme návrh komisie podporiť a požiadavame kolegyne, kolegovia, aby ste túto námietku podporili. Ďakujem pekne. So, uh... Ďakujem veľmi pekne. Takže za politické skupiny začneme skupinou EPP. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Um, ako tieňová spravodajkynia za EPP, v prípade tohto spisu som proti eh, tejto námietke, pokiaľ ide o dovoz krmiva pre spoločenské zvieratá zo Saudskej Arábie. Prečo? No už z týchto dôvodov. Poprvé, orgány e, Saudsko-Arabského kráľovstva ubezpečujú e, nás v tom, že krajina splňa základné zdravotné podmienky a zaručuje kontroly v prípade e, pôvodu dováženej hydiny a preto nechceme, aby bola teda chceme, aby, aby Saudská eh, Arábia bola zaradená na príslušný zoznam, je to odôvodnené a eh, táto krajina splňa všetky uplatniteľné normy a medzinárodné pravidlá. Ak by sme hlasovali e, za e, túto námietku, znamená, znamenalo by to, že sme e, nepodporili obchod vychádzajúci z, základných pravidiel, takže preto sme proti tejto námietke. Teda to je môj návrh. Ďakujem veľmi pekne. SAD. Ďakujem veľmi pekne. Tentokrát som trochu viac informovaná k danej téme, takže môžem poskytnúť aj vysvetlenie. Takže my tiež nebudeme môcť podporiť túto námietku a to z dôvodov, ktoré spomínala skupina EPP. Ale e, taktiež chcem povedať, že tu máme množstvo krajín, ktoré majú e, právo vyvážať do Európskej únie, Turecko, Mar- Maroko, Izrael a podobne, kde e, dochádza k rovnakému druhu usmrcovania a porážky zvierat. E, takže myslím si, že v takomto prípade dochádza k diskriminácii jednotlivých krajín. No a my ako skupina SAD sme ochotní diskutovať o dobrých životných podmienkach zvierat vo všeobecnosti, ale nemyslíme si, že táto námietka je nástrojom na začatie tejto diskusie, takže my hlasujeme e, proti tejto námietke. Ďakujem veľmi pekne, hovorí pán predseda Riniu, pán Stefanota. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Chcel by som pochváliť a poďakovať pani spravodajkyňu za túto tému, ale chcem spomenúť určitú principiálnu otázku. Možno nie je priamo na toto napojená, ale preto len je dôležitá. Je potrebné rokovať aj o téme prepravy zvierat. Rokovali sme o tejto téme na mnohých fórach, ale v Rumunsku e, práve došlo k e, otopeniu mnohých oviec e, v Černom mori a to bolo proti eh, medzinárodnému eh, námornému právu, eh, pretože v takom, na širom mori sa už neuplatňujú právne predpisy EÚ. A ja sa preto pýtam, čo môžeme urobiť na to, aby sme do bilaterálnych dohôd zapracovali doložky, ktoré budú zvyšovať štandardy na ochranu dobrých životných podmienok zvierat pri preprave, ale aj tie témy, ktoré spomínala pani spravodajkynia. Ďakujem veľmi pekne. Za zelených tu nemám nikoho, kto by chcel vystúpiť. Myslím, že ide o veľmi dôležitú tému, ale stále ešte o tom rokujeme. E, ide tu o základnú tému dobrých životných podmienok zvierat a treba sa zamyslieť nad tým, ako zlepšiť túto situáciu v danej oblasti, ale ešte stále rokujeme o, tej, o tomto uznesení aby e, teda nevznikol e, problém, ako spomínalo e, SAD, pretože teda v niektorých krajinách môžu byť všeobecné právne predpisy, ktoré lepšie ochránia dobré životné podmienky zvierat. Ďakujem veľmi pekne, hovorí pán predseda za EKR. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. My nesúhlasíme s touto námietkou. Rovnako ako hovorili kolegovia, Ehm, no, pri, máme tu teda e, voľný obchod a komisia uvádzala, že je to v poriadku a preto my nemáme e, žiadny dôvod e, neveriť im a teda tiež si nemyslíme, že že je toto dobrý spôsob, ako pristupovať k danej téme v prípade Sádskej Arábie. Ďakujem veľmi pekne. Guengel, žiadny, žiadny vystupujúci, dobre teda. Takže nech sa páči e, DG Sante, e, komisia, na 4 minúty máte slovo, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, príjemné popoludnie všetkým. Komisia sa domnieva, že návrh nariadenia je v plnom súlade s vykonávacími právomocami, e, ktorých, ktoré teda sú ukotvené v základnom akte každý tretí krajín, e, ktorý, e, každá krajina, ktorá e, má povolenie dovážať takéto výrobky do EÚ, musí dokázať, že splňa podmienky týkajúce sa verejného a verejného zdravia zdravia zvierat a že vykonáva príslušné kontroly v rámci dodávateľského reťazca a aj na konečných produktoch. Komisia dobrým životným podmienkam zvierat aj počas porážky napríklad e, pripisuje veľký význam. A máme tu teda e, článok 12 e, <clears throat> z nariadenia 1069 lomen 2009. Tam, tam figurujú konkrétne povinnosti týkajúce sa dovozu mesa z tretich krajín. Ale tieto <clears throat> podmienky sa nevzťahujú na odvodené alebo vedľajšie výrobky, ako je to v prípade krmiva pre spoločenské zvieratá. Tieto podmienky sa uvádzajú v základných pravidlách VHO, no a podľa týchto pravidiel e, príslušné krmivo pre spoločenské zvieratá musia splňať podmienky ustanovené v kodexe pre suchozemské zvieratá, ale e, nefigurujú tam žiadne podmienky týkajúce sa dobrých životných podmienok zvierat v prípade krmova pre spoločenské zvieratá. Pokiaľ ide o dovoz e, takýchto krmiv do EÚ, komisia usúdila, že, že Saudská Arábia je, je schopná schopná um, priniesť záruky a, uh, a dokázať záruky podľa EU. článok 44 uh, nariadenia 1069 uh, lomeno 2009 ustanovuje um, výnimku týkajúcu sa porážky zvierat v Mm, v niektorých prípadoch e, Európska únia je, potrebná, je, je teda povinná e, rešpektovať <clears throat> vierovýznanie a príslušné postupy e, v takýchto prípadoch v zmysle základnej charty základných práv. Je potrebné zosúľadiť príslušné ustanovenia týkajúce sa dobrých životných zvierat, dobrých životných podmienok zvierat. V súčasnosti máme 57 krajín, ktoré môžu dovážať takéto krmivo do EÚ. No a na záver ešte chcem doplniť, že komisia e, chce uviesť, že e, táto žiadosť bola schválená, že e, nejde o porušenie ustanovení v prípade základných pravidiel Um, pre dovoz krmiva pre spoločenské zvieratá aj súvisiace pravidla um, pre medzinárodný obchod s takýmito produktmi. Ďakujem veľmi pekne. Budeme pokračovať bodom programu číslo 8 uh, a slovo dostáva Michel Rivazi. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, ďakujem veľmi pekne. Nuž, Ide o návrh uznesenia s cieľom uh, namietať po, proti Um, ustanoveniu v aktuálnom um, nariadení um, komisie, ktorá sa týka potravín dovážaných z Japonska. Európska komisia upravila prílohu 2 a vypúšťa odtiaľ povinnosti týkajúce sa rozborov v prípade niektorých uh, produktov aj z, z zemepisného hľadiska, pretože Ehm, Shiba, Toshigi a Iwate, teda tieto tri prefektúry eh, v Japonsku boli eh, kontaminované na základe mm, nukleárneho nešťastia vo Fukushime. No a komisia usúdila, že už nie je potrebné odoberať vzorky, príjmať opatrenia a podobne. Eh, Japonské orgány príjmajú rôzne opatrenia. Viete, že ich normy Um, sú oveľa vyššie, oveľa viac chránia svoje, svoje zdravie ako Európania. To len na Margo uvádzam, ale um, um, prečo, prečo niekto, v niektorých uh, prípadoch nie je potrebné už odoberať vzorky a prečo uh, sa to netýka niektorých dotknutých prefektúr v prípade návrhu tohto nariadenia e, to nechápame. No a ďalšia naša starosť počúva v tom, že čo sa analýzuje a e, poznáme situáciu po, te, tomto nešťastí, pokiaľ ide o cezum 134 a 137, ale um, dochádza tu k vypúšťaniu e, odpadových vôd. E, aj v minulosti sa to stávalo, aj dnes sa to stáva z, z, teda z mm, elektrárne v, vo Fukushime. E, máme tam iné, iné chemické prvky ako stroncium a iné a to sa dostáva do kontajnerov. No a máme tu opatrenia len pre cezium 134 a cezium 137 a my chceme teda Mm, opatrenia aj pre e, stroncium, ktoré má napríklad e, počas rozpadu 28 rokov, ale aj pre iné látky. E, ďalšie opatrenia sa týkajú dovozu ríže z Japonska. Táto ríža sa dáva kojencom, mm, pričom limity sú 50 mg na kilo, ale my si kladieme otázku, prečo by sme prečo teda dovážať, dovážať e, takúto rížu, kde je teda 50 bekerolov, pričom e, stanovený limit pre kojencov je 0 bekerolov. E, takže chceme aby sa takto postupovala v prípade výživy pre kojencov. Taktiež sme tu minulý týždeň mali delegáciu z Japonska. Milión eh, metrov kubických eh, vody sa aktuálne eh, skladuje v, Fukušime, Fukushime, v tejto elektrárni a tie sa dávajú priamo do do kontajnerov. A ja by som chcela požiadať komisiu, aby sa vykonal odber vzoriek z, tejto, z týchto uh, uh, týchto, týchto eh, kontajneroch, pretože je tam americium, eh, stroncium a teda iné látky, eh, radioaktívne látky, čiže je, mm, mm, japonská strana sa chystá všetko vypustiť do Tichého oceánu. Viete, že všetky nevedia teda, ako je to s týmito radioaktívnymi látkami a my, my tam nemáme Um, odber vzoriek, nevieme, ako je to s, s radioaktívnymi látkami a chystajú sa to uh, vyliať do Tichého oceánu. To kontaminuje vodu, um, ryby a podobne. A vieme, že máme dohodu o voľnom obchode s Japonskom. Takže z tohto dôvodu vás vyzývam, aby ste hlasovali za tento návrh uznesenia, aby, aby komisia stiahla tento návrh uh, nariadenia a aby uh, čím najskôr predložila nový návrh cieľom zabezpečiť ochranu životného prostredia a ľudského zdravia. No a aby sme tiež získali doplňujúce informácie k tomu, čo sa odohráva v Japonsku a najmä e, o tom, prečo by sa mali dovážať kontaminované produkty z Japonska. Ďakujem veľmi pekne za EPP. E Ďakujem veľmi pekne. Ja som tu na miesto pána Kaneva. On je eh, pánom Tenevým spravodajcom, ale dnes nemôže byť medzi nami. Pán Kanev je proti tejto námietke. Jeho stanovisko sa opiera o spolahlivosť aktuálne uplatňovaných kontrol, na základe eh, ktorých teda eh, máme údaje od japonských orgánov z za roky 2017 a 2018 e, tieto správy e, potvrdzujú, že tam nie je výskyt e, vysokej miery týchto látok po 8. vegetačnom období eh, po tejto nehode. Takže eh, pán Kanev chce zdôrazniť, že Európska komisia by Európskemu parlamentu mala poskytnúť viac a podrobnejšie informácií, eh, pokiaľ ide o, o spoluprácu medzi týmito inštitúciami, ale tento problém by nemal zasahovať do obchodných výmen medzi EÚ a Japonskom a mať na ne vplyv a v končnom dôsledku EPP zajtra zamietne túto námietku. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem za SND. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne za túto diskusiu. Na úvod by som chcela pani Rivazi povedať, že dobre chápem vaše obavy, um, pokiaľ ide o tieto potraviny. Je treba zabezpečiť to, že um, potravinové produkty vstupujúce do EÚ sú bezpečné. No a pokiaľ ide o toto uh, uznesenie, máme tu dve témy. Jednak transparentnosť údají a chladiace systémy. Uh, tá transparentnosť, nuž, no uh, v tomto prípade sme dostali údaje, ako hovorila pani Rivasi, týkajúce sa vody. No a predpokladám, že Ehm, je tu veľká výzva, ehm, pokiaľ ide o týchto produktov z Japonska. Nevieme, ako to bude do roku 2021. Chcela by som, aby sme na úrovni EÚ niečo v tejto oblasti urobili. Myslím si, že že ehm, sa treba obávať eh, v prípade tejto situácie, ale nie formou takéhoto, takéto námietky. Čiže my túto námietku nepodporíme v hlasovaní, hoci sa s týmito obavami stotožňujeme. Myslíme si, že je potrebné, aby sa eh, komisia zapojila do, eh, do nakladania s týmito chladiacimi systémami v Fukushime, takže my námietku nepodporíme, ale v každom prípade by sme chceli Chceli by sme nejakým spôsobom eh, pri, prispieť do riešenia tejto výzvy. Venronik eh, Renoir za Renew. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Nuž, hoci žiadny incident eh, do dnešného dňa nebol zaznamenaný počas 7 rokov, odkedy teda pre, prebiehajú kontroly. Michelle teda hovorila o o zákaze, ktorý sa netýka všetkých potravín a hoci teda e, tu máme e, zákaz e, mm, vypušťania týchto vôd do Tichého oceánu, ktorý bol stiahnutý zo strany ministerstva. My predsa len chceme hlasovať pr- mm, mm, za túto námietku, pretože je potrebné podporiť ochranu obyvateľstva proti nádorovým ochoreniam a nemôžeme eh, takýmto spôsobom mm, nepodporiť niečo, čo, čo súvisí s, s ochranou obyvateľstva pred týmto rakovinovými ochoreniami a musíme teraz vyšiť tú transparentnosť, ako si spomínala Michelle za ID. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ja osobne chcem povedať a ja myslím, že viacerí z mojej skupiny nejakým spôsobom nepodporujú diskrimináciu, ktorá by mala spočívať v nejakom politickom sektárstve. Ja chcem teda e, podporiť to, e, že iná skupina tiež e, podporí túto túto námietku, pretože zdravie siaha nad rámec politických presvedčení a už e, v minulosti sme veľmi často rokovali e, o, o legislatívnych textoch, ktoré e, uvádzali čísla, ktoré nevždy, nevždy boli podporené príslušnými údajmi a princíp predbežnej obozretnosti sa vždy nejakým spôsobom porušuje. No a v tomto prípade ide o, o rizika, ktoré súvisia s viacerými faktormi. Akumulácia rizik znamená, že musíme byť ešte náročnejší, hoci, hoci čísla, ktoré sme dostali, sú pomerne ubezpečujúce. Takže my podporíme túto námietku. Ďakujem veľmi pekne. EKR. My nesúhlasíme s touto námietkou z troch dôvodov. Poprvé, je to um, svojvoľne uh, selektívne, pretože 15 ehm, krát sa už revidovali podmienky dovozu, po druhé japonské štandardy na ehm, testovanie cézia, radioaktívneho cézia sú veľa vyššie, ako je to povolené v Európe, no a po tretie žiadne prípady ehm, porušovania a nesúladu teda s právnymi predpismi za 7 rokov zaznamenané neboli v prípade dovozu. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne. Pani Hazekamp, komisia navrhuje, aby e, teda potravinové produkty z tohto regiónu neboli testované na radioaktívnosť e, a to napriek tomu, čo bolo zverejnené v prípade takýchto potravín. Tiež sa opierame o, o údaje japonských orgánov, v tomto prípade komisia potvrdzuje, že tieto testy sú veľmi obmedzené a že mm, sa netýkajú mm, žiarenia celkovo. Je tu mm, obrovské množstvo chladiacej vody, ktorá sa bude vypúšťať a to bude nebezpečné aj pre životné prostredie, ale aj pre, um, pre bezpečnosť potravín. Takže je potrebné, aby um, komisia presvedčila Japonsko, aby zmenilo uh, názor uh, na, na vypúšťanie týchto vôd do Tichého oceánu. je možno, možné, že tu budeme mať jeden z e, najškodlivejších mechanizmov v rámci dohôd o voľnom obchode. Treba takýmto spôsobom ohrazovať bezpečnosť našich e, potravín. Nemali by sme uplatniť e, výsledky regulovanej spolupráce. Mali by sme teda podporovať obchod mali by sme, pýtam sa, mali by sme um, podporovať obchod s krajinou ako Japonsko, ktorá, uh, ktoré práve otvorilo um, loveckú sezónu uh, na veľryby. Digi Santen uh, dostáva slovo. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Vážené dámy a pani poslanci, ako viete, Európska únia prijala reštriktívne opatrenia, pokiaľ ide o dovoz potravy na krmiva e, z Japonska e, kvôli e, kontaminácii radioaktívnym žiarením, teda s cieľom ochrániť verejné zdravie. Táto sa reviduje každé dva roky. Je, bola tu zaznamenaná radioaktívnosť cezium 134 a 137 a týka sa to najmä poľnohospodárskej produkty. Analytické výsledky o prítomnosti radioaktívnosti e, z týchto kontrol, e, tie sú veľmi rozsiahlé. E, ročne sa niekoľko stoviek tisícok teda vzoriek analýzuje a následne sa výsledky zverejňujú aj e, orgány EÚ e, kontrolujú e, prítomnosť radioaktívnych látok v dovezených produktoch z Japonska. No a ako tu už odznelo, žiadne porušenie od júna 2011 zaznamenané nebolo. My venujeme osobitnú pozornosť e, najmä pri posudzovaní kritérií o revízii týchto opatrení, no a zohľadňujeme najmä obrovské, obrovské množstvo údajov o kontrolách, ktoré poskytujú japonské orgány a teda zohľadňujeme aj údaje, ktoré majú k dispozícii e, európske orgány v prípade dovozu. V prípade eh, spomenutých prefektúr eh, odporúčujeme zrušenie eh, preddovozných kontrol len v prípade porušenia, pretože ehm, za posledné roky sa nezaznamenalo porušenie pod podmienkou, že dostatočné analytické výsledky budú k dispozícii. Pre prefektúru Fukushima sa odporúča obozretnejší prístup a teda e, v prípade najmä dvoch posledných rokov, za ktoré sa zvážujú výsledky. Ako spomínala pani Rivazi, um, výsledky, e, alebo teda výskyt týchto radioaktívnych látok v prípade japonských produktov je oveľa nižšie, ako to bolo napríklad v prípade Černobylu. Takže navrhované zmeny vo vykonávacom nariadení komisie sa opierajú o 100 e, tisíc e, analytických údajov v rôznych e, potravinových výrobkov, okrem hovedziny a z 534 tisíc teda údajov v prípade Um, hovedziny od januára 2017 do decembra 2018. Ako tu už spomenulo, podrobne sa uh, vykonal rozbor týchto údajov, no a následne toho boli navrhnuté uh, príslušné zmeny nariadenia. Komisia naďalej monitoruje situ- situáciu tým, že pravidelne overuje analytické výsledky Eh, ktoré pochádzajú z kontrol vykonaných eh, japonskými orgánmi aj z dovozných kontrol a následne je možné tento krok revidovať a prehodnotiť eh, kedykoľvek, keď získame nové, nové informácie. Ehm, Máme tu teda informácie týkajúce sa e, jadrovej elektrárne Dajči e, vo Fukushime a chladiacej vody. Tu sa opäť e, zaviazali japonské orgány, že budú informovať informovať komisiu o, o tom, ako plánujú naložiť s chladiacou vodou, no a následne e, na základe týchto informácií o príslušnej vode budeme môcť konať. E, chceme povedať, že uplatňovanie prísnych kritérií o, a dostupnosť e, rozsiahlých údajov umožnilo navrhnúť takéto prepracované znenie nariadenia, ktoré nadalej umožňuje chrániť ľudské zdravie a tiež sa domnievame, že alebo teda sme, sme toho názoru, že, že komisia určite nepresahuje svoje vykonávacie právomoci, ktoré sa ús, e, ús, e, ustanovujú v všeobecnom nariadení z roku 2002. E, ďakujem veľmi pekne, hlasovanie prebehne zajtra. So, um, Bod 9 pesticídy, začnem <clears throat> Anou Hazekamp a potom e, pán e, Tilimec bude mať slovo, keď e, bude slovo pre zelených. Takže Ania Hazekamp. Ďakujem, pán predseda. Bohužiaľ, ide o to, že na novo z procedurálnych dôvodov musíme vzniesť námietku. Sú tu, e, boli povolené dva nebezpečné pesticídy. E, pred dobou e, prevažná väčšina Európskeho parlamentu podporila naše výhrady a vyzvala k tomu, aby, aby sa E, neudelo, neudelilo predlženie obdobia platnosti pre tie pesticídy, e, u ktorých sa vie, že sú nebezpečné pre e, životné prostredie, zdravia zviera. A potom zvieratá. Európska komisia prišla s novým návrhom a teraz je tu dimoxistrobín a Mankozeb. E, no a e, tu, e, tieto postupy pre povolenie ešte neboli ukončené. Ale prečo? Podľa holandského orgánu pre povolenia je to tak, že pri Mankozebe už EFSA má dostatok údajov, aby sa prešlo k prijatiu rozhodnutia a je dôležité, aby sa toto urobilo predtým, než vyprší súčasná lehota e, koncom januára. Mankozeb sa stále nasadzuje v Európskej únii e, ako pesticíd a to spôsobuje ochorenia ľudí vo Francúzsku a v Holandsku. To často využívajú polnohospodári a existujú jasné poukazy, že e, ich rodiny, teda obyvateľia, dostanú Parkinsonovú chorobu. Nie je to len neurotoxické, ale Rakon Echa e, e, do, sa dopracoval k záveru, že je to pre triedu 1B nebezpečné pre rozmnožovanie, čiže e, tie, do, tie pravidlá v naradení pesticídoch sa nedodržiavajú. Táto látka musí byť zakázaná. Je absolútne nezodpovedné, aby ľudia ešte o rok dlhšie boli vystavovaní tejto látke. A to isté platí pre e, dimoxystrobín. Nariadenie 2015 komisie už e, rozhodlo, že toto e, narúša, e, spôsobuje hormonálne poruchy a tieto druhy látok nezmôže ehm, toto nemôže byť povolené a toto tiež škodí zdraviu ľudí a zvierat a životného prostredia, ktoré sú vystavované neprimeranému riziku. Čiže je nepriateľné, že komisia sa snaží to takto presadiť. To musí byť zakázané, je na to dostatok vedeckých podkladov a tiež e, e, potom e, je tu ďalší pesticíd, chlorofil a tam ehm, sa ukázalo, že je to možné. Takže poprosím, aby teraz komisia na toto zareagovala za EPP. Ďakujem, ja chápem dôvody iniciátorov E, kedy mutagény e, alebo karcinogénne látky musia byť obmedzené e, predlženie obdobia platnosti môže sa uskutočniť len pred vedecky, pri vedecky založených faktoroch. Ide tu o 10 látok, ktoré momentálne majú povolenie. Ten proces posúdenia ešte pretrváva, respektíve rozhodnutie ešte nebolo prijaté. Právna situácia v tomto prípade je jednoznačná. Komisia je povinná to povolenie e, predlžiť, ak tento proces e, nebol spôsobený výrobcom tohto výrobku. A presne takto je v tomto prípade. Ide tu o oneskorené stanoviska členských štátoch, štátov, ale ako aj celého posúdenia EFSA. Konkrétne to znamená, že rozhodnutie o povolenia Eh, eh, sa o 3, 6 alebo 12 sa príjme o 3, 6 alebo 12 mesiacov po rozhodnutí EFSA. Eh, takže to by viedlo k tomu, že povolené účinné látky v európskom polnohospodárstve už sa nesmú používať a polnohospodárom by sa odobrali e, možnosti, e, pretože ešte nie sú e, k dispozícii náhradné láky. A takýto krok by viedol k tomu, že viacerí polnohospodári by boli znevýhodňovaní v hospodárskej súťaži voči polnohospodárom v tretích krajinách. Európsk polnohospodárstvo vyrába podľa najprísnejších smerníc a toto ohrozuje našu plánovaciu bezpečnosť a právnu bezpečnosť, čiže ja navrhujem, aby táto námietka bola zamietnutá. Ďakujem za SD. Nie? Za Riniu Martinosik. Ďakujem. Toto je určite prípad, kedy komisia um, zlúčila teda pesticídy zlúčené s, s pesticídmi, ktoré nie sú problémy. A tu ide o špecificky o dva pesticídy. A to je mankozeb eh, a dimoxitrobín. Myslím, že problém je, že naozaj už vieme, že eh, eh, nesplňajú kritéria pre povolenie. A na jednej strane je tu nátlak e, držať ich na trhu tým, že sa e, bude predlžovať e, to posúdenie a na druhej strane myslím, že komisia by mala využiť možnosť, tak ako to urobila pri chlor v Ferifose, takže táto námietka sa netýka všetkých účinných látok, ide tu špecificky o dve z nich a Mali by sme nahradiť tieto nebezpečné pesticídy. Ďakujem. Ďakujem za ID, žiadny rečník, za EKR. My sme proti tejto námietke. Myslím, že predvídateľnosť e, pre farmárov je dôležitá otázka. Podľa nás táto námietka nie je dobre fundovaná. Áno, stručne som trošku prekvapená. Určité tvrdenia má, e, má prekvapujú. Ide o aktívne látky, ktoré sú v herbicídoch, sú to toxické e, látky pre reprodukciu a tiež sú endokrinnými perturbátormi. Komisia uznala, klasifikovala tieto látky ako spomínané, ale aj tak ich bez eh, nejakého podstatnenia naďalej povoluje. Podľa posledných informácií reprotoxické látky by sa nemali povolovať a povolania takéhoto typu látok by mali byť časovo obmedzené pokiaľ ide o rizika pre eh, zdravie ľudí či životného prostredia, obnovenie týchto dvoch látok. Eh, komisia eh, iste nerobí prioritou zdravie občanov a životného prostredia. Skôr uprednostňuje ekonomické záujmy, preto chceme, aby komisia stiahla predloženie povolenia pre tieto látky. Ďakujem. Ďakujeme. A teraz za DG Sante, komisia. Uh, Dobre popoludne. Chcela by som uh, okomentovať uh, tento návrh um, uznesenia. Podľa nášho názoru nepresahujeme vykonávacie právomoci komisie týmto opatrením. Toto opatrenie sa riadi postupom, ktorý je v nariadení pre um, prostriedky fitosanitárne prostriedky, ktoré vyžaduje, že ak e, vyprší e, teda e, ten postup a toto nie je pod kontrolou výrobcu, tak komisia musí predložiť povolenie. Európsky ombudsman v prípade potvrdil, že komisia má túto povinnosť. Čiže toto sa týka všetkých desiatich látok, ktoré sú eh, v návrhu vykonávacieho nariadenia eh, treba poznamenať, že toto opatrenie a článok 17, teda postup článku 17 sa aplikuje eh, bez ohľadu na klasifikáciu látky. Čiže sa aplikuje vo všetkých prípadoch, či látka spĺňa súbor kritérií alebo nie. Čiže to znamená, že klasifikácia E, nestanovuje e, dôvody pre nás, aby sme e, nepredlžovali obdobie povolovania. Bohužiaľ sú tu prieťahy v tomto postupe. Môžu sa uskutočniť a uskutočnili sa v minulosti a toto malo rôzne dôvody. Často dochádza k ďaleniam eh, eh, v členskom štáte spravodajcov, ale v týchto dvoch prípadoch sme mali špecifické dôvody. Bolo tu paralelné posúdenie eh, a klasifikácie rizika Európskou chemickou agentúrou. Toto je postup, ktorý komisia využíva stále viac a viac, aby sme sa vyhli nekonzistentnostiam, čiže možno uvítať, že tu máme určitú konzistentnosť pri klasifikácii Eh, tak ako to uviedla e- e Európska chemická agentúra a potom to bol záver pre teda bol to základ pre závery EFSA. Eh, potom boli eh, potrebné ďalšie údaje následne na implementáciu nových kritérií pre endokrinné disruptory a toto bolo potrebné. Tieto údaje museli byť získané a posúdené. V našej legislatíve samozrejme, ak sa poskytne e, e, povolenie alebo predlženie, tak látka musí splňať kritéria, musí byť bezpečná pre spotrebiteľov, pre životné prostredie, pre zvieratá. E, dojde k posúdeniu týchto dvoch látok, mangozepu a dimoxistrobínu. Pre mankozeb už sme v postupenom štádiu so závermi EFSA, ktoré e, sú finalizované. E, rozhodnutie e, posúdenia rizika ešte musí byť prijaté. Toto sa uskutoční tak rýchlo, ako to bude možné. Pre dimoxistrobín ešte sú tu údaje o endokrinných disruptoroch. Toto je v záujme spotrebiteľov, pretože to umožní informované rozhodnutie EFSA a potom sa príjme rozhodnutie na základe posúdenia rizika. Komisia oceňuje, že niektoré z dodatočných informácií a paralelné postupy viedli e, k takýmto predlženiam, ale na to, aby sa e, ochraňovalo zdravie spotrebiteľov, je dôležité, aby všetky informácie, ktoré sú dostupné, boli e, posúdené a boli zobraté do úvahy. V tomto okamihu ešte nie je jasné, aké rozhodnutie bude prijaté z hľadiska posúdenia rizika pre tieto dva prípady, ale môžem vás uistiť, že to bude založené na vede a udeje sa tak v duchu ochrany spotrebiteľov, zvierat a životného prostredia. Ďakujem. No, hlasovanie sa uskutoční zajtra. Začneme 9.30, zajtra do poludnia e, s predsedom EIB, e takže E, toto dôvodné zasadnutie je uzavreté a prejdeme na zasadnutie koordinátorov.